Ladies and gentlemen. Dámy a páni, pekné poobede. May I have attention, please? Members of this committee. May... Poprosím členov tohto výboru, aby mi venovali pozornosť. Nick Shadow, could you look at me? Mohli by ste mi venovať aj váš pohľad. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, že začíname po obede trochu neskôr. Ale za to sme neskôr skončili, pretože diskusia e, s našimi hostiami sa počas doobednejšej časti e, trochu predlžila. Začneme s našim poobednejším programom. to je verejné vypočetie hodnote aktuálne funkčného obdobia komisie so zreteľom na obchodnú politiku, plusy a mínusy. E, samozrejme, je na čase pozrieť sa na to, čo sme vlastne urobili za ostatných 5 e, rokov. Samozrejme, inštitučná rozvoláha medzi parlamentom a radou a komisiou sa radikálne zmenila za ostatných 5 rokov. Takže je na čase vyhodnotiť si našu vlastnú aktivitu, čo sa nám podarilo a čo sme nenaplnili, ak sa niečo také stalo. A máme tu aj jednotlivých aktérov tohto procesu, pretože sme si ich prizvali. Takže vítam Martyho. A máme tu s nami Paskala Kednajsa, eh, ktorý je stálym členom eh, našej komisie, pán Luke Hendricks z Európskej asociácie malých a stredných podnikateľov, pán Nikolaj Sukop z Rakúskej komory práce, pani Karin Umen, asociácie a združenia, ktorá sa zaoberá rozvojovými organizáciami e, v Európe. Dávam im slovo a potom začneme e, s diskusiou. Takže aké by ste ohodnotili sami seba a za ostatných 5 rokov? Umyselne sme dali do názvu eh, programu plusy a mínusy, aby ste to zohľadnili aj vo svojom hodnotení. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vás uistiť vás, ako aj ostatných, ktorí sedia v tejto sále, že stále existuje priestor na zlepšenie a My sme si toho vedomí, aj keď sa snažíme vždy vydať zo seba to najlepšie. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, aj vám, ako aj členom tohto výboru za zorganizovanie tohto stretnutia. Prichádza naozaj e, pravý čas. A chcel by som zdôrazniť na začiatku dve záležitosti, ktoré sa týkajú politiky tohto výboru. V prvom rade je tu, na rozdiel od ostatných rokov, neotvorili sme iba nové rokovania, avšak úspešne sme a niekoľko rokovaní úspešne uzatvorili. A začali sme s implementáciou nových dohôd pretože začatie z rokovaní nie je také dôležité ako ich uzatvorenie a implementácia výstupov e, z tohto rokovania. je to dôležité predovšetkým pre občanov a pre zamestnanosť. Čiže náplň našej obchodnej agendy je bezprecedentná. Nikdy sa nám ešte v histórii nepodarilo uzatvoriť toľko dohôd s toľkým množstvom dôležitých partnerov, akými sú napríklad e, Kanada, USA alebo Japonsko. A viac ako kedykoľvek e, predtým je obchodná politika je zakotvená e, v našich smerniciach a nariadeniach a jej cieľom je vytvárať pracovné miesta. A obchodná politika si vyslúžila aj oveľa lepšiu politickú vizibilitu a viditeľnosť. V prvom rade mi dovolte povedať, čo obchod e, bol schopný e, dosiahnuť, ako aj e, zmeny, ktoré k obchodnej politike dodala Lisabonská zmluva. V prvom rade mi dovolte povedať jeden úspešný príbeh pretože zmluva o voľnom obchode medzi EÚ a Koreou a takisto aj naša dohody s Kolumbiou, e, Peru a inými krajinami Strednej Ameriky boli úspešné. Dohoda s Koreou bola veľmi významná, pretože i hneď viedla k zvýšeniu vývozného podielu Európskej únie v Koreji Európsky export e, do Korei sa navýšil o 24 a zrástol o 7 miliárd eur v minulom roku e, v porovnaní e, s predchádzajúcim obdobím do roku 2011. Ba čo viac, vývoz európskych aut do Korei, čo bola tá najzložitejšia časť, sa zvýšil o 40 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, v ktorom obchodná dohoda neplatila. Finalizovali sme aj e, dohodu e, so Singapurom a s Kanadou. V neposlednom rade pripravujeme, pripravujeme rozsiahle e, dohody o voľnom pohybe tovaru s Japonskom a USA. Tieto tri nové rokovania asi nikoho neprekvapia v súčasnosti, ale boli by veľmi neobvyklé pred e, štyrmi rokmi. Hľadáme takisto aj partnerov v južnom Stredomori, ako aj v juhovýchodnej Ázii. Zameranie našej agenty sa zmenilo z multilaterálnej na bilaterálnu dimenziu. To samozrejme neznamená, že nastali nejaké zmeny v našom názore na potrebu multilaterálnych dohôd a ich významu. Avšak e, museli by sme pristúpiť aj k bilaterálnym riešeniam e, z veľmi dobrých e, známych dôvodov. Ale musíme povedať, že práve dohodový multilateralizmus je záležitosť, ktorá nám leží na srdci, rovnako vám, ako aj nám práve s prispením a v spolupráci e, s VTO, čiže so Svetovou, zdravotní, e, so Svetovou obchodnou organizáciou. E, odzrkadluje to aj rovnováha medzi záujmami Svetovej obchodnej organizácie a rozvíjajúcimi sa krajinami. V tomto kontexte by som poukázal aj na plurilaterálne iniciatívy TISAR, a samozrejme iniciatívu ohľadom e, environmentálnych alebo tzv. zelených produktov. To sú multilaterálne e, dohody. Zároveň si tieto dohody plnia aj tradičné cieľo obchodných e, dohôd a síce otváranie nových trhov. 90 celosvetového rastu ekonomiky sa bude riať mimo trhu Európskej únie. E, preto je dôležité, aby sme propagovali systematický rozvoj e, obchodu, predovšetkým ako to vyplýva z vyhlásenia z roku 2012 o rozvoji obchodu. E, povedzme si niekoľko príkladov. V prvom rade zreformovali e, sme všeobecný systém preferencií, je teraz viacej cielený na tých, ktorí to potrebujú najviac a je aj priaznivejší ku konkurenčnému prostrediu. E, takisto aj EPA e e, boli uzatvorené predovšetkým s africkými partnermi. Mali sme dôležité stretnutie v Dakare. ktorého sa zúčastnil aj prezident Makisao. Takisto zostávame aj e, jedným z najväčších e, donorov e, programu Trade for Aid v objeme 9,5 miliardy eur, ktorý má priviesť systematickú podporu v rámci dohôd o hospodárskej spolupráci, ktoré uzatvárame. V reakcii na tragédiu v Bangladeši EU odštartovala iniciatívu, ktorá je E, založená na obchodných dohodách medzi Bangladešom, EÚ a e, USA v roku 2013, ktorá má zabezpečiť, že e, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zodpovedný prístup k týmto princípom je dodržiavaný predovšetkým v textilnom priemysle. Za posledných 5 rokov sme samozrejme intenzívne pracovali na implementácii Lisabonskej zmluvy schválili sme e, implementačné akty k dvom e, hospodárskym balíčkom. E, začali sme vytvárať európsku investičnú politiku a sme si vedomí, že náhľad tohto výboru je vyjadrený v stanovisku nie až taký pozitívny, rovnako ako nie je pozitívny k Lisabonskej zmluve. Avšak e, urobili sme to, čo e, sme e, urobiť mali a museli. A v súčasnosti pripravujeme veľmi dlho očakávaný návrh o investičnej zodpovednosti a nemali by sme sa tohto procesu vzdať. Vytvárame rovnovážnejší prístup k ochrane investícií a jednotlivých postupov. Chceme odštartovať rokovania s Čínou a pripravujeme rokovanie s Myanmarom. A e, pripravujeme novú kapitolu o investíciách. Avšak je pravdou, že pri vytváraní e, tejto politiky sme sa stretli s viacerými problémami. Zdá sa, že niektoré členské e, štáty majú problémy s touto novou kompetenciou investícií. V tomto prípade chceme ale poďakovať parlamentu za naozaj veľmi silnú podporu to ma privádza k novým vzťahom medzi komisiou a parlamentom, ktoré boli doteraz e, výborné. Ale vo všeobecnosti e, zdieľame mnohé ciele a častokrát sme práve v Európskom parlamente našli spojenca pri plnení našich e, zámerov. Vaša angažovanosť pri presadzovaní zámerov v obchodnej politike E, im dodáva transparentnosť a legitímnosť. Dúfam, že sa budeme môcť poliehnúť na túto výbornú e, spoluprácu aj v nadchádzajúcom e, funkčnom období tohto parlamentu. A môžem vám prislúbiť, že aj vďaka nám tento výbor bude naozaj zahltený prácou, kde kolektívne príjmeme rozhodnutia, ktoré sa viažú na postup, ktorý sme dosiahli v ostatných rokoch. A záverom by som chcel pripomenúť, že nesmieme zaspať na lavrínoch. E, máme tu pozitívne prvky našej agendy, ale stále môžeme veci robiť lepšie a lepšie a mali by sme naplniť všetky e, prvky e, tejto agendy, ktorá je rozsiahla a musíme ich byť schopní uzavrieť e, v správny čas, aby sme priniesli e, prospech e, európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Áno, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že v budúcom volebnom období tento výbor bude takisto spolupracovať, pretože je veľmi atraktívny. Ďalším rečníkom je Pascal Kernais, predseda Európskeho fóra pre služby. Pascal Gernais, máte nejaké dobré správy o rokovaniach? Aký máte pohľad na komisiu a parlament počas uplynulého volebného obdobia, počas uplynulých 5 rokov. Ďakujem, pán predseda, za pozvanie súhlasím e, s tým, čo povedal pán Demarty do vysokej miery, pretože si myslím, že naša komisia naozaj uspela pri dosahovaní e, pôsobivých a konkrétnych výsledkov. A na, mám pred sebou zoznam e, bodov, Viaceré z nich už spomenul pán Demarty, ale e, myslím, že je veľmi zaujímavé sa na to pozrieť, pretože keď, sa, keď to porovnáme s predchádzajúcimi zloženiami komisie, e, tak sme nielen spustili a zahájili a uzavreli viaceré dohody, ale sme ich aj implementovali. Čiže naozaj postupujeme podľa harmonogramu na to sme čakali už dlho. Moja organizácia bola vytvorená, aby sa zaoberala výlučne e, medzerami v rámci VTO a e, DDA nás dlho držala v šachu, takže nebudem prechádzať e, celý zoznam, pretože na to nemám čas. Je to naozaj obšírny zoznam veľmi pôsobých výsledkov a chcem len zdôrazniť tie najdôležitejšie z nich. Ako som už povedal, Máme dohodu o službách a e, obchode, ktorá bola uzavretá v Ženeve. Tu e, už prebehlo 6 kôl a 20 krajín sa zapája do týchto rokovaní. Ďalšie kolo diskusné bude nasledovať budúci rok. E, dohoda o uľahčení u obchodu v Bali, toto je ďalší veľmi pozitívny bod. Často sa to vníma ako otázka o produktoch, ale väčšinou sú tu e, služobné, e, teda e, spoločnosti poskytujúce služby, cestovné agentúry, colné agentúry a tak ďalej. Čiže aj týchto sa to týka. Ekologické produkty, tu bola spustená príslušná dohoda a takisto sa to bude týkať oblasti služieb a produktov a bude to zapracované do rokovaní v rámci TISA. No a čo konkrétne e, nám poskytne lepší prístup na trh a oveľa viac máme e, väčší a lepší e, prístup na trh e, pre služby, pre spoločnosti poskytujúce služby v oblasti právnych služieb a iných oblastí, telekom, námorná doprava, ekologické služby, energetické služby. Toto všetko bolo predmetom diskusí. Tu sa zlepšil prístup na trh v týchto oblastiach, je to zložitejšie tu docieliť výsledky pokiaľ ide o služby a obchod, pretože ide tu o platby e, na hraničných priechodoch, ale zlepšenie e, obchodných služieb e, je jasným dôkazom toho, že TISA funguje a boli dosiahnuté nové trhy. Máme nový trhový prístup, pokiaľ ide o verejné obstarávanie a v tejto oblasti sa to takisto vníma ako otázka týkajúca sa tovaru, ale týka sa to aj služieb. A v niektorých krajinách sa rokovalo o e, prístupe e, k lokálnym subjektom, e, nemocnice, univerzity a tak ďalej. Toto všetko sú nové, nové možnosti pre spoločnosti. Ďalej mobilita občanov, toto je stále dôležitejšia otázka, ktorá umožňuje ľuďom prístup k vlastným klientom v iných krajinách. No a takisto je potrebné zdôrazniť, že potrebujeme expertov, ktorí by prišli do našich e, spoločností, keď ich potrebujeme. Ochrana investícií, toto už bolo spomenuté a tu sa usilujeme o konkrétne výsledky. Ešte e, nemáme finálny text SITA, ale sme presvedčení, že sa k tomu ešte vrátime. Lepšia transparentnosť ohľadom e, regulácií. Všetky spoločnosti požadujú túto lepšiu transparentnosť. A malo by to byť zapracované do všetkých dohodách o voľnom obchode. Rokovalo sa o príslušnej legislatíve, čo je dosť dôležité pre krajiny. Dôraz na regulačnú spoluprácu. Myslím si, že eh, aj v tomto smere odvádzame ďalšiu prácu, ale je to relevantné najmä v oblasti finančných služieb. Ďalší dôležitý bod nový postoj e, k otázke vzájomného uznávania kvalifikácií, e, licencií a noriem, namiesto toho, aby sme mali dva súbory a spoločnosti sa museli obracať na orgány, e, ak by mali spoločné, e, spoločné systémy a mohli by spolupracovať a vymieňať si licencie a tak ďalej, tak by to bolo oveľa priaznivejšie a dúfam, že týmto smerom sa budeme uberať a toto zabezpečia budúce dohody. Takže to je tá pozitívna stránka, pozitívny aspekt. Samozrejme, ešte nás čaká veľa práce, ešte toho treba veľa urobiť. E, poprvé, rokovania TISA rokovania o obchodných službách tu e, sme sa zasekli e, v rámci rokovaní GATS, DDA a sme akýmsi rukojemníkom, pokiaľ ide o kapitolu e, polnohospodárstva. Dôležité sú plurilaterálne rokovania v Ženeve, ale vždy sme hovorili, že potrebujeme väčší počet skupín, ktoré by sa zapájali v týchto krajinách, pretože skupiny, ktoré diskutujú, ktoré sú za stolom, to je v poriadku, sú tu veľké ambície, a e, vytýčime si určité sektorové disciplíny, ale chceli by sme získať aj nové krajiny. Čína chce takisto vstúpiť do tejto skupiny, ale bohužiaľ e, kolegovia v Spojených štátoch e, sú trošku skeptickí, sú trochu váhaví voči tomu, nie sú si istí, či Čína sa, by sa mala zúčastniť týchto rokovaní, týchto diskusí, ale my by sme ich chceli prizvať nie je potrebné príjmať nejaké rozhodnutia, ale mohli by sme ich prizvať do diskusie a uvidíme, či budú schopní predložiť konkrétne návrhy a ak nie, tak môžeme pokračovať a uzavrieť rokovania aj bez Číny. ale myslím, že je to dôležité, pretože Čína e, zase by prizvala ďalšie krajiny, napríklad Uruguay, ale napríklad India, arabské krajiny, by sa takisto mohli pripojiť v prípade, že sa zapojí Čína, čiže aj tu by to mohlo byť nápomocné a priaznivé. BRICS, Brazília, e, India, Rusko. Aj tu by sme chceli zlepšiť prístup na trh v týchto krajinách. E, viaceré dohody ešte neboli finalizované, ale aspoň sme ich spustili. Spustili sme rokovania a budeme naďalej monitorovať, čo sa deje v rokovaniach, v rokovacích procesoch s Vietnamom, s Malajskom, s Tajskom. Tieto e, krajiny majú vysokú hodnotu pre e, prístup a pre služby na trhu. Ďalej Ázia, Indonézia, takisto vhodný priaznivý rokovací partner. E, je tu 214 alebo 215 miliónov obyvateľov, čiže je to veľmi slubná krajina. E, TTIP, e, Japonsko, tu sú pripravované ďalšie dohody o voľnom obchode, takže sú tu rôzne prísľuby, ale je potrebné ich finalizovať a splniť. Potom sme spustili rokovania aj s Indiou, hoci tu partnery boli trochu váhaví. Rokovania s Mercosurom, toto sú dvaja veľmi dôležití partnery, ale ne, nenapreduje to tak, ako by sme chceli, ale dúfam, že v budúcnosti sa spolupráca zlepší. EPA tu zaznelo. Veľmi nás sklamalo, že e, okrem Cariforum e, partnerské dohody sa nezahrňujú všetky služby Čiže to nie je prínosné pre tieto krajiny, pretože ak nepristúpia na tieto krajiny na príslušné záväzky, tak sa nebudú ďalej rozvíjať v tejto oblasti. No a na záver e, je možné zlepšiť viacero aspektov e, v politiky v oblasti obchodu je potrebné zdôrazniť dôležitosť e, dovozu. Veľa sa diskutuje o vývoze a o možnosti predávať e, produkty v zahraničí, ale je potrebné zabezpečiť aj lepšie spektrum, väčší výber e, nákupu výrobkov za nižšie ceny. Komisia už v tejto oblasti postupuje a takmer sme docelili rovnováhu, ale je to aj na parlamente a na členských štátoch, aby spolupracovali. Čo sa týka celkových e, e, rokovaní o FTA, tu by som chcel vyzvať, aby sme sa koncentrovali na primárny cieľ, ktorým by mal byť obchod. A podnikateľská sféra. Myslím, že komisia docielila dobrú rovnováhu, pokiaľ ide o regulačné aspekty a e, vstup na trh v rámci rokovaní, ale ide o to, aby aj členské štáty e, sa pustili do otázok, ktoré sú nad rámec obchodu. E, mám na mysli CSR, e, pracovné otázky, ekologické otázky, ale v konečnom dôsledku musí byť jasné, že tieto dohody o voľnom obchode sa týkajú primárne práve obchodu. Um, viac finančných prostriedkov pre DigiTrade, Trade Musíme sa zameriavať na priority európskej ekonomiky a ako povedal generálny riaditeľ, rast bude napredovať aj mimo Európskej únie, čiže musíme tlačiť na otázku obchodu, čiže viac financií najmä pre implementáciu obchodných e, dohôd, lepšia transparentnosť, e, pokiaľ ide o pokiaľ ide o oblasť obrany, e, lepšie štatistické údaje, FTI. Vieme, koľko fliaž minerálky sa vyvezú alebo dovezú do Európskej únie, ale všeobecnejšie štatistické údaje by boli potrebnejšie. A na záver, členské štáty by sa mali aktívnejšie zapájať a podporovať e, obchod, pretože V Bruseli je to aktívnejšie, ale malo by sa to zlepšiť v členských štátoch. V niektorých e, sektorov máme defenzívne body, napríklad e, stavebné služby, tu viaceré spoločnosti požadujú, aby e, úsilia komisie o reciprocitu v oblasti e, verejného obstarávania, aby sa v tomto pokračovalo napríklad antidumpingové opatrenia tu boli spomenuté. To je všetko, ďakujem. Ďakujem teraz pán Henrix. Henrix. Riaditeľ UEAPME. E. Malé a stredné podniky sú dôležité v európskej ekonomike, takže e, myslím, že pán Henrix by ste sa mohli k tomuto vyjadriť. Máte slovo. Ďakujem. Poprvé sa chcem poďakovať vášmu výboru za to, že ste ma sem dnes pozvali. Ako už bolo povedané, malé a stredné podniky sú veľmi dôležité v rámci európskej ekonomiky, keďže predstavujeme 99,8 všetkých spoločností. Našim zámerom nie je E, komplexne prehodnotiť e, volebné obdobie komisie, pokiaľ ide o obchod. Ako správne povedal pán De Marty, e, agenda súčasnej komisie v tejto oblasti je naozaj pôsobivá, ale ja sa obmedzím na všeobecné pripomienky pre oblasť obchodnej politiky. Na úvod by som chcel povedať, a myslím, že pán Den Marty ako riaditeľ DG Trade bude zvedavý, akým spôsobom sa z DG Trade komunikuje a akým spôsobom DG Trade komunikuje s ďalšími aktérmi, s ďalšími subjektmi. Môžeme uvítať e, početné možnosti komunikovať z DG Trade, ale podľa nás komunikácia medzi všetkými zainteresovanými subjektmi a komisiou má ešte priestor na vylepšenie. Už tu zaznela zlepšená transparentnosť, lepšie zapojenie zainteresovaných strán do budúcnosti, pretože e, jeden z dôvodov, prečo zlyhala akta, bola skutočnosť, že zlyhala transparentnosť, alebo transparentnosť bola nízka. Pokiaľ ide o TTIT, tu by sme e, chceli zlepšiť našu prácu a treba zlepšiť transparentnosť. Takisto lehota na pripomienky je niekedy príliš krátka, najmä pokiaľ ide o zložité témy ako služby a investície. No a komunikácia medzi komisiou a zainteresovanými stranami by sa zlepšila, keby sa tie lehoty trochu e, upravili a prispôsobili špecifickým požiadavkám. Samozrejme, ako som už povedal, viac transparentnosti, pretože toto je pre nás e, pravdepodobne ten najväčší problém. Obchodná politika a možno poviete, že toto je aj úloha pre našu organizáciu správne, ale nezaobídeme sa bez pomoci komisie. Obchodná politika musí byť lepšie naformulovaná e, do takého jazyka, aby tomu rozumeli aj malé a stredné podniky. Nemali by sme sa zameriavať len na vývoz, ale aj na dovoz. Často sa zabúda na taký ten celkový dopad obchodnej politiky na všetky malé a stredné podniky v celej Európe. E, toto sa často e, zanedbáva a mali by sme sa riadiť e, úsmer. Čiže tie obchodné politiky by sa mali lepším spôsobom transponovať a sprístupniť malým a stredným podnikom, pretože viacero z týchto politík je príliš abstraktných a často sa ani neprepracujú e, k malým a stredným podnikom alebo k príslušným organizáciám. A transparentnosť e, zlepší pochopenie, ako aj akceptáciu, prijatie e, týchto politických aktivít. A to pre malé a stredné podniky, ako aj pre európskeho občana ako takého. Ochrana investícií, ISDS. Už tu boli spomenuté tieto body potom e, oblasť e, trade defense. E, ide tu o mimoriadne technickú a citlivú záležitosť. Komisia predložila legislatívny návrh, aby sa táto oblasť zmodernizovala, čiže vítame návrh komisie na zrevidovanie nástrojov v oblasti trade defense, no a samotné kroky na zlepšenie transparentnosti, produktivity a e, vzdielania informácií ktoré sú spomenuté e, v oznámení komisie, sú e, kľúčové pre malé a stredné podniky. Tieto aspekty sú kľúčové pre podnikateľstvo. V opačnom prípade to môže mať e, finančné dopady, ktoré by boli na škodu malým a stredným podnikom. Príslušné nástroje musí byť, musia byť operatívnejšie, Mali by sa zavádzať e, flexibilnejšie prahové hodnoty a plánovaná e, revízia a úprava lehôd je krok správnym smerom, ale niektoré lehoty sú doteraz naprosto nerealistické a krátke. Mali by sa uľahčiť postupy všade, kde je to možné a ak to nie je možné, e, používať príručky, aby aj laici, teda neprávnici, mali lepší prístup k príslušným informáciám. Ďalej vypracovanie usmernení a Expiračné doložky by takisto mali zlepšiť transparentnosť a produktivitu. E, príslušné usmernenia umožnia podnikom lepším spôsobom e, posúdiť a prehodnotiť e, svoju situáciu. No a potom, čo ide o aktualizáciu helpdesku a zlepšenie súčasných aktivít. Tento helpdesk často zohráva dvojitú úlohu pre, S, pre malé a stredné podniky, aby sa vyhli príliš vysokým právnym poplatkom Potom toto nie je priamo prepojené s aktivitami DigiTrade, ale s aktivitami malých a stredných podnikov v Európskej únii. Myslím, že sme e, odviedli veľmi dôležitú prácu v tejto oblasti, pretože do roku 2015 sa očakáva, že 90 hospodárskeho rastu e, sa uskutoční mimo Európskej únie. Momentálne iba 43 všetkých malých a stredných podnikoch e, pracovajú v medzinárodnom kontexte, tým mám na mysli vývoz a dovoz. Čiže je dôležité, aby, e, postup, aby, aby e, malé a stredné podniky mohli fungovať aj v zahraničí, teda mimo EÚ. Je potrebné docieliť úsilia na Európskej únii a treba spoznať oblasti, kde sa môže zlepšiť, e, kde sa môžu zlepšiť aktivity Európskej únie. E, doplňujúce programy v prípade zlyhania trhu e, koherentné európske stratégie, ktoré by mohli poskytovať štandardizované informácie pre konkrétne trhy v tretich krajinách. Toto je E, takisto veľkým očakávaním malých a stredných podnikov, ale aj podporné mechanizmy a podporné štruktúry takisto môžu zlepšiť efektívnosť existujúcich e, organizácií v oblasti služieb. Proces internacionalizácie by mal podporiť oblasť služieb e, aj na lokálnej úrovni a nie len v zahraničí. Tento prístup nebol dostatočným spôsobom zohľadnený e, v rámci iniciatív Európskej komisie. Väčšina rozpočtu sa vynakladá na štruktúry v tretich krajinách a služby poskytované v členských štátoch e, takisto musia byť zabezpečené a musia byť podporované vo vyššej miere. Čo sa týka Eh, Svetovej obchodnej organizácie môžeme uvítať výsledky, ktoré priniesli rokovania v Bali a rokovania by mali pokračovať. Eh, Politika súčasnej komisie, čo sa týka eh, Svetovej obchodnej organizácie, rokovanie o FTA s tretími krajinami by mali pokračovať a myslíme si, že voľný obchod povedie k hospodárskému rastu a k zamestnanosti a to by bolo priaznivé pre Európsku úniu. Uh, Takisto preferujeme multilaterálny prístup, eh, dodatočne k plurilaterálnym a bilaterálnym eh, rokovaniam. Toto sú eh, kľúčové nástroje pre európsku politiku. Vítame zahrnutie oblasti ochrany duševného vracníctva a požiadali by sme komisiu, aby pokračovala v tomto postupom a aby zahrnula e, ochranu e, duševného vlastníctva do všetkých dohôd FTA. Malé a stredné podniky e, majú často problémy pri ochrane svojich práv duševného vlastníctva, ale to predovšetkým v medzinárodnom kontexte. Ďalej princíp reciprocity toto, tu by mal byť prijatý príslušný právny nástroj v kombinácii s efektívnymi kontrolnými opatreniami, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť Európskej únie, európskych podnikov so zahraničnými podniky, podnikmi. No a posledný, posledný bod. Transatlantický obchodný program ehm, tu takisto môžeme uvítať TTIT a takisto hospodársky rast a zamestnanosť. Na základe tejto dohody ešte viac v porovnaní s inými FTA na základe úzkeho prepojenia medzi e, európskou a americkou politikou, ekonomikou, pardon, e, je potrebné lepšie zapojenie zainteresovaných strán, lepšia transparentnosť, ale toto sme poznamenali v poradnej skupine požadujeme ďalšiu kapitolu o malých a stredných podnikoch v TTIP, najmä pokiaľ ide o prístup na trh a obchodné ustanovenia. Ďakujem. To je všetko. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán Soukup, ktorý je odborníkom z Rakúskej komory práce, takže vítajte. A bude hovoriť o obchodnej politike únie. Ďakujeme, tešíme sa na váš príspevok. Dámy a páni, chcel by som vám všetkým zaleželať eh, príjemné eh, obede. a v prvom rade a chcel by som sa poďakovať eh, v mene Rakúskej komory práce za to, že máme možnosť zasiahnuť e, do tejto rozpravy. Chcel by som iba naznačiť e, e, niekoľko cieľov, ktorými by mala európska obchodná politika prispieť k všeobecnému obchodu, predtým než prejdeme na jednotlivé iniciatívy a horizontálne záležitosti, ktoré sú pre nás nesmierne dôležité. Od vstupu do platnosti Lisabonskej e, zmluvy obchodná politika sa sústredila na ciele e, na ciele e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť podľa článku 35 a to zahrňa udržateľný e, rozvoj obchodu, ale aj e, dlhodobú e, udržateľnosť, boj proti chudobe, rozvoj medziludských vzťahov a boj za ľudské práva. Myslím si, že dnešné vyhodnotenie je dobrým priestorom na to, aby sme si povedali na to, či tie, táto politika je koherentná s týmito cieľmi, čo sa týka súčasnej e, orientácie európskej obchodnej politiky a agende liberalizácie obchodu, ako aj hraničných záležitostí. E, počuli sme očakávania, že je to spôsob, ako vyviesť e, Európu e, z krízy. Nachádza sa to tak v stanovisku Európskej komisie v roku 2010, ale myslíme si, že je to trochu zavádzajúce, pretože až 88% dopytu po službách a tovaroch e, v EÚ vychádza z domáceho e, dopytu. A to je oveľa určujúcejšie pre rozvoj Európskej únie a mali by sme ho aj naďalej podporovať e, vzhľadom na ciele e, politiky a sílu vnútorného trhu. Myslíme si, že Európska únia by mala prijať zodpovednosť, ale aj také rozhodnutia, aby posilnila domáci dopyt v rámci Európskej únie a neustále sa pritom e, snažila zlepšiť tak sociálne vzťahy, ako aj svoje vonkajšie vzťahy. Čo sa týka obchodných e, rokovaní, vidíme to tu na tomto grafe a máme možnosť e, sledovať jednotlivé zmluvy o voľnom obchode. Myslíme si, že množstvo bilaterálnych a plurilaterálnych iniciatív ako TT IP e sa e, e, v skutočnosti podminovávajú iniciatívy, ktoré vychádzajú z multilaterálnych zmluv. A my samozrejme vítame závery medzirezortnej konferencie z Bali organizovanom VTO, avšak naplňanie týchto iniciatív je ešte ďaleko pred nejakým dosiahnutým kompromisom teraz by som chcel povedať o niektorých kľúčových horizontálnych záležitostiach, ktoré by sme chceli pokryť v jednotlivých e, dohodách o voľnom obchode. My vítame, že nová generácia dohôd o voľnom obchode e, e, ráta aj s environmentálnymi opatreniami, avšak vidíme tu aj závažné pochybenia a je to aj veľmi závažná nedokonalosť záležitostí, ktoré majú e, propagovať udržateľnosť, ktoré nie sú vynutiteľné a nie sú e, udržateľné. To samozrejme znamená, že takéto kapitoly sú podriadené iným kapitolám e, dohody o voľnom obchode. Samozrejme, Takisto aj systém riešenia sporov musí obsahovať určité opatrenia a takisto aj e, dohody o pracovných normách a normách na plnenie pracovného výkonu by malo byť obsiahnuté v týchto zmluvách. E, čo sa týka kapitol o udržateľnosti, je e, nutné, aby tieto opatrenia boli ratifikované, implementované a aplikované e, vo všetkých 8 e, kľúčových normách práce Medzinárodnej organizácie práce. E, avšak, ak sa pozrieme na zmluvu voľného obchodu medzi EÚ a Korej, obsahuje iba naozaj slabú formuláciu, ktorá hovorí o tom, že by sme mali mať stabilnú snahu o zlepšovanie pracovných štandardov. E, to pre nás nestačí vzhľadom na to, že Korea ratifikovala iba 8 pracovných noriem e, Medzinárodnej organizácie práce. Dobrým príkladom je aj e, zmluva o voľnom obchode s Kolumbiou, kde sa zmluva riadím opatrením a bere do úvahy finančnú situáciu jednotlivých krajín. Vieme, že Eh, Kolumbia je jednou eh, z najnebezpečnejších eh, krajín, ktorá sa, čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj práv pracujúcich, čo sa týka fór na dialog medzi jednotlivými členmi a zmluvnými stranami jednotlivých dohôd o voľnom obchode. Aj v tomto prípade ten konkrétny návrh, ktorý stanovuje konkrétna dohoda, je veľmi dôležitá, pretože e, neexistuje tu mechanizmus, na základe ktorého by štáty mali reagovať na návrhy sociálnych partnerov alebo e, mimo vládok. Ďalšou výhradou je prístup komisie k ochrane investícií, e, pretože komisia chce obsiahnuť takéto opatrenia do ISDS, e, ktoré by mali e, podporiť kompenzáciu za e, demokraticky prijaté rozhodnutia vo verejnom záujme. Komisia z toho očakáva ďalšie zisky, avšak v praxi práve riziko takýchto sťažností naozaj závažným spôsobom Eh, obmedzujú výkon demokratických právomocí jednotlivých eh, štátov a zasahuje do právnych eh, systémov a predstavujú diskrimináciu domácich investorov. Je tu množstvo dôkazov, že existujú závažné konflikty záujmov a myslím si, že toto je o to problematickejšie, okolko sa viac naklada s verejnými prostriedkami pochádzajúcimi e, z daňových výnosov. A to je práve z daňového e, a právneho hľadiska veľmi problematické. Hm, poznáme množstvo e, známych prípadov, takže tu v tejto oblasti existuje naozaj mnoho hrozieb v rámci návrhov ISDS E, poznáme e, prípad švedskej spoločnosti Vattenfall, ktorí žiadali 2,4 miliardy, 1,4, e, 1,5 miliardy eur na výstavbu uholnej elektrárne a ktorá v skutočnosti viedla iba k zníženiu štandardov. To sú iba príklady, ktorými chceme preukázať, že priemyselné európske krajiny sa ani takéto hrozbe e, nevyhnú a nepredpokladáme nejakú e, zmenu v prípade rozvíjajúcich sa e, krajín práve s takouto manipuláciou. Komisia teraz vedie verejné konzultácie a verejné vypoč- e, vypočutie, avšak e, takéto opatrenia sa predpokladajú aj v ostatných e, dohodách, ako je SITA napríklad, kde sa nepredpokladá verejná diskusia. Teraz prejdem k ďalšej téme, ktorá je, je veľmi dôležitá a to je práve zabezpečenie e, verejných e, služieb e, v súčasných dohodách o voľnom obchode a rozsah existujúcich politík by mali skonštatovať, aký rozsah verejných služieb má tieto, majú tieto zmluvy pokrývať. Videli sme tu prípady rozličné oblasti obav a to sú nové, veľmi ofenzívne prístupy v súčasných e, rokovaniach, ako boli prípad CETA, TISA alebo TTIP, e, v liberalizácii e, služieb. A myslím si, že práve takáto liberalizácia by nemala byť ďalším predmetom rokovaní. Dovolte mi takisto spomenúť aj fakt, že že občianská iniciatíva Right to Water alebo právo eh, na vodu eh, je veľmi dôležitá a má dopady aj na externé vzťahy. Eh, to znamená, že musí byť zabezpečenie a zabezpečené to, že koncesie na doručovanie služeb vo verejnom záujmi musí ostať mimo hospodárskú súťaž. Nemyslím si, že obchodná politika je predovšetkým o E, biznise. E, vieme, že e, ovplyvňuje množstvo oblastí, takže naozaj si myslíme, že tieto rozhodnutia musí byť založená na, založené na demokratickom princípe. Utajenie takýchto rokovaní nie je opodstatnené, pretože idú proti princípom e, dobrej správy. E, mali by byť naopak dostupné e, širokej verejnej diskusii a zmysluplným diskusiám v rámci spoločnosti vo všetkých fázach rokovaní Myslím si, že toto bude veľmi dôležité aj pre konštituovanie európskej e, politiky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pani Karin Ulmer e, zo Združenia ADEV, ktorá je, je združením organizácie, ktoré sa venujú rozvojovým záležitostiam. Budem hovoriť predovšetkým v mene spoločenstva, e, ktoré sa zaoberá rozvojovými e, e, projektami. Povedala by som, že väčšinu Väčšina záležitostí, ktorým sa venovali rozvojové organizácie, sa venovali práve aj obchodu. Zameriam sa vo svojom príspevku na 6 e, bodov. Budem sa zameriavať na Európu, e, koherentnosť rozvojovej e, iniciatívy ochranu ľudských práv, transparentnosť a opatrenia v rámci transparentnosti. Keď sme prijali Lisabonskú dohodu, práve obchodná politika formuje e, zahraničnú politiku Európsku e, úniu a jej politiku. E, a to je pre nás zdrojom veľkého záujmu, ale aj pozornosti. Myslíme si, že to usmerňuje obchodnú politiku. Zaujíma nás aj e, kvalitatívny rast e, obchodnej politiky a ich rozvoj a Samozrejme, nie vždy rast HDP sa preklopí aj do rastu sociálnej úrovne jednotlivých občanov. Videli sme množstvo podobných príkladov v minulosti, kedy tomu tak nebolo keď hovoríme o Svetovej obchodnej organizácii, o multilaterálnych, plurilaterálnych a bilaterálnych či unilaterálnych e, dohodách, vidíme, že že práve tieto rozličné úrovne využívajú, e, sú využívané iba jednostranne a častokrát ostatné štáty nie sú pripostené e, k týmto e, výhodám. A častokrát sa tieto nástroje využívajú ako ofenzívny nástroj pri eh, uzatváraní iných EPA eh, e eh, dohôd, čiže dohôd o, dohôd o spolupráci. Myslíme si, že každý koná samozrejme vo, v svojom záujme, ale nesmieme zabúdať na to, že tým dávame mnoho iných krajín do veľmi nezavidiahodnej pozície. Samozrejme, pokiaľ existuje nejaká forma eh, presadenia. Bude to pre nás eh, všetkých veľkou eh, výzvou vzhľadom na jednotlivé druhy dohôd, čo sa týka koherentnosť rozvojovej politiky. Myslíme si, že rozdiely medzi obchodom a rozvojovou pomocou nie sú nemajú jasne stanovené hranice. Je nám jasné, že to je nejakým spôsobom politicky e, definované a takisto e, sme si e, vedomí toho, že ani produkcia a výroba nie je automaticky za, zaručená uzatvorením takejto dohody. Myslíme si, že toto by nemala byť nejaká právomoc, ktorá bude zrazu delegovaná eh, eh, eh, do jednotlivých štátoch. Vieme, že v mnohých rozvojových krajinách takéto dohody môžu spôsobovať napätia v spoločnosti. Nevnímame túto debatu ako niečo, čo sa hýbe vpred pozitívnym smerom, ani na, na výbore, ani na rade. Ak hovoríme o niektorých e, obchodných iniciatívach, e, niektorí e, sa zúčastnili vypočutia EPA včera a zasadnutia pracovnej skupiny. A dojmy boli veľmi zmiešané. Takže je to skôr není to trade for aid, ale aid for trade. To znamená, že e, nepomáhame prostredníctvom obchodu, ale napomáhame, napomáhame iba obchodu samotnému. Ehm, a samozrejme, e, Otázkou je, akým spôsobom e, budú mať dohody o hospodárskej spolupráci dopad na jednotlivé krajiny. A to je otázka. Mnoho z našich rozvojových organizácií sa snažili navrhnúť, aby sme používali vo väčšej miere indikátor HDP, eh, eh, ale namiesto neho predovšetkým používali iné indikátory, eh, ktoré by mohli lepšie odzrkadliť hospodárskú zraniteľnosť obyvateľov daného štátu. a aj keď Eh, eh, obchodná politika sa reviduje, neznamená to že nevyhnutne, že to môže mať eh, pozitívny dopad na rozvíjajúce sa štáty. Keď hovoríme o ľudských právach, myslíme si, že existuje zásadný rozdiel a konflikt medzi medzinárodnou politikou, ktorá sa týka obchodu a obchodných dohôd a ochranou ľudských práv. Hovoríme o práve na jedlo pretože častokrát sa krajina spolieha práve na svoje právo na jedlo a jednoducho trh to nie je ochotný nejakým spôsobom e, poskytnúť alebo zabezpečiť. Hovoríme zvlášť že skôr opatrenia e, Svetovej obchodnej organizácie stoja v ceste vyriešenia niektorých týchto e, záležitostí. E, to znamená, že Svetová obchodná organizácia tu nastoluje e, určitý precedens a zabraňuje niektorým opatreniam v rozvíjajúcich sa krajinách, aby boli implementované. Myslím si, že by sme mali opätovne zvážiť, akým e, spôsobom je medzinárodné právo vynútiteľné práve v oblasti medzinárodných ľudských práv. A jedna pripomienka z prípadu v Kambodži, kde zvažujeme eh, podporu eh, obchodu, kde sa ukazuje, že je stále eh, na komisii, aby sa aktivovali niektoré opatrenia, ktoré vyplývajú z, z dohody voľného obchodu Niektoré mm, časti zmluvy už boli aktivované zo strany e, generálneho riaditeľstva obchodu a je nám naozaj ľúto, e, že sa nedosiahol nejaký pozitívny výsledok ani v tomto zmysle. Takisto si myslíme, že TTIP jednatňa vyniesú na svetlo aspoň niektoré záležitosti, e, ktoré sme tu spomenuli a budú mobilizovať väčšiu časť spoločnosti a jednotlivých účastníkov tohto procesu. Myslíme si, že takýmto spôsobom by sme mohli ovplyvniť naozaj e, široký e, rad záležitostí v európskych krajín. Myslím si, že v takom prípade by sme mohli mobilizovať niečo niektorých ľudí aj v našom záujme. Stále počúvame vyhlásenia, že priame zahraničné investície sú dobré a, mm, a budú rozvíjať danú krajinu a poskytovať jej e, viacej pracovných miest. E, samozrejme, my s tým úplne nesúhlasíme, vidíme a sme svetkami e, množstva nesprávneho využitia napríklad pôdy a častokrát ani dohody, ktoré vyplývajú z dohody o hospodárskej spolupráci e, tieto záležitosti e, nie sú dodržiavané pri priamých zahraničných investíciách. E, takisto sme veľmi kriticky voči otvoreniu rokovania o o otvorení rokovaní o dohody o hospodárskej spolupráci s Mianmarom, E, pretože tá sa naozaj neriadi nejakými sociálnymi alebo rozvojovými cieľmi, ale skôr je celá o obchode. Čo sa týka transparentnosti, možnosti e, počuli už o alternatívnom obchodnom mandáte. E, záujem je na tom, aby sa tento text vôbec nedostal eh, na svetlo. Takže tu sú veľké medzery aj v transparentnosti, eh, v znení jednotlivých eh, dohôd. Keď sme videli dilemu pri spolurozhodovacej právomoci parlamentu, vidíme to, že to vedie k zvýšenému stretnutia, a zvýšenému počtu stretnutí in kamera s vylúčením e, verejnosti a neumožňuje nám to nahľadať do niektorých e, textov. Znamená to aj to, že tí, ktorí sú najmocnejší, a ktorí majú najväčšie slovo v tomto procese, neradi preukazujú tieto texty e, verejnosti. Takisto aj komunikačná e, politika generálneho riaditeľa, e, riaditeľstva obchodu není záujem dospieť nejakému rozhodnutiu o komunikácii k tomu, aby boli obie strany spokojné. A čo sa týka odporúčaní, ja už som niektoré spomenula, možno ešte jeden Slavoslav e, Divinci, e, ktorý bol spravodajcom o ľudských právach, navrhol, e, postup pri monitorovaní ľudských práv počas systému vytvárania obchodných dohôd. Takže, takže aj takéto zlepšenia, to by sme videli aj ako výstup tohto výboru. Ďakujem. Teraz sa vráťme Dovolte mi povedať niečo, a niekoľko slov o tomto e, výbore. Chcel by niečo sa niekto vyjadriť. Dovolte mi povedať, čo sa týka transparentnosti snažíme sa, aby sme dosiahli čo najlepšie eh, výsledky. Eh, zavoláme si aj ľudí, ako ste vy. Takže nemyslím si, že akýkoľvek iný parlament a akýkoľvek iný obchodný výbor dosahuje takú úroveň transparentnosti, ako dosahujeme my. Thank you very much, uh, Ďakujem, pán profesor. A bit surprised, Bohužiaľ bez mikrofónu. Bohužiaľ bez mikrofónu momentálne. Ja, danke, danke schön. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Lange. Máme skutočne veľmi rozdielne eh, vyhodnotenie tejto obchodnej politiky, ktoré sme si vypočuli, pričom práve v tom ostatnom hodnotení eh, musíme trochu diferencovať, kto má akú pozíciu eh, v obchodnom, výbore pre obchodnú politiku, pretože my E, tu máme politické väčšiny a menšiny, ktoré e, schváľujú e, návrhy a mnohé body, ktoré komora, pracovná komora pre prácu a sociálne veci, tu boli mnohé veci, tu boli mnohé veci zamietnuté a musíme to reflektovať a nejakým spôsobom dohľadniť. Ale ja som sa chcela opýtať na EPAS Mm, je to viac menej o, taká, taká, taká, taký základ na vyhodnotenie obchodnej politiky, povedala by som, pretože už strašne dávno sa o tom diskutuje. No a v konečnom dôsledku stále počujem, áno, áno, sme krátko pred tým, pred dohodou, ale to krátko pred dohodou už zase tiež trvalo niekoľko rokov. Takže neviem vlastne vyhodnotiť presne, kde sú tie problémy a ako by sme mali práve s ohľadom tých rôznych kritík, ktoré sem prišli, ako by sme mohli urobiť taký veľký krok dopredu a celú túto tému ukončiť tak, aby to bolo ziskom a prínosom pre partnerské krajiny, aby sa zvolnil ten tlak, ktorý sa tu vyvíja, aby sme to konečne ukončili. Takže mali by sme zapracovať tie kritické body a na príklade EPI by sme mali niečo vysvetliť. Thank you, Bern. Next. Ďakujem, Bern. Tieňový spravodajca. Eh, Tieňový spravodajca za zelených, pán Žado. Áno, ďakujem. Ja môžem ukludniť tých kolegov, ktorí tu sedia. Ako som povedal, nepoviem teraz nič dôverné alebo absolútne dôverné, čo by patrilo za zátvorné dvere, takže nepredstavujem si to tak, že pán Demarty teraz príde a uh, E, nejako potom toto obje vstupe. Toto boli vlastne aj tie odlišnosti aj v rámci parlamentu samotného. Takže poprosím vás, nemyslíte si, že, keď, e, že by sme tu mali nejakú malú myšku, že, ktorá by niečo počúvala, že by ste sa dozvedeli niečo takého strašne zaujímavého. No, čo sa týka stratégie, ja tu mám dve poznámky. A jedna otázka vnútornej koherentnosti v rámci európskej hospodárskej politiky. Vy ste to, pán riaditeľ, už povedal. Európa má v dnešnej dobe veľmi bohatú agendu v rámci vyjednávania a obchodných dohodách, obchodných dohovoroch a človek mal pocit, že Európa zvažuje svoje Eh, ofenzívne a defenzívne záujmy pre každé rokovanie samostatne. Zdá sa, že v rámci každého rokovania sú tu ľudia, takí, ktorí sa presadia, potom sú tam samozrejme takí, ktorí musia ustúpiť, ustúpiť niekto vyhrá, niekto prehrá. A tá rovnováha v rámci všetkého vyjednávania, tie, táto rovnováha sa vytvára medzi koalíciou tých, ktoré majú ofenzívne záujmy proti koalícii tých, ktorí majú defenzívne záujmy. No a to že Európa nemá priemyselnú politiku ako takú, že Európa má tak ťažko postihnutelnú víziu svojho ďalšieho rozvoja. Myslím si, že práve toto vytvára všetky tie ďalšie problémy, ktoré my tu v našom výbore, ale aj v rámci tých ďalších vyjednávaní zažívame, pretože otázka znie tak, čo vlastne chceme pre budúcu európsku hospodárskú situáciu urobiť prebieha diskusia o novej politickej dohode. No a otázka, ktorú by sme si mali položiť je, aká je, čo to znamená byť e, čo to znamená mať rovnováhu v Európe, aká je tá globálna situácia, ako sa postavíme a aký postoj zaujímame k jednotlivým aktorom, ako je USA, Čína a ostatné rozvíjajúce sa krajiny. A nielen e, politická skupina zelených, ale ja si čítam aj texty ďalších skupín. Napríklad pán de Freyne, jeden z vašich predchodcov, ten takisto vyjadril určité pochybnosti týkajúce sa e, rovnováhy v Európe. Napríklad transatlantická zmluva. Nevstupujeme príliš ľahko e, do e, americkej stratégie, e, ktorá brzdí Čínu. No a potom sú tu ďalšie špecifické otázky. Mm, podľa môjho názoru jeden z neúspechov tohto volebného obdobia to je rozdelenie Európy, Európy v otázke čínskych fotovoltaických panelov. Zabudni mi teraz na tú špecifickosť čínskych fotovoltaických panelov, ale čo je dôležité, členské štáty tu boli skutočne veľmi rozdelené a na verejnosti poukazovali. Eh, sa na to poukazovalo nie len, že to bolo na niektorých interných zasadnutiach, to je normálne, že tam sú rozdiely v názoroch, ale tieto rozdiely v názoroch sa prejavovali verejne na medzinárodnej scéne a tie rozdiely boli skutočne veľmi veľké. A ja som e, skonštatovala, že Čína, týchto, e, Čína tieto diferenciácie využívala rovnako ako Rusi vedia veľmi dobre využiť diferencované názory jednotlivých členských štátov. A postoj EÚ, nejednotný postoj EÚ voči svojim partnerom, toto poškodzuje naše záujmy. Pán Demarty, dovolte mi položiť jednu otázku. Skutočnosť, že komisia bude pravdepodobne musieť potvrdiť GMO 1007 je to dobrá správa pre rokovania s Američanmi alebo nie? A teraz zo pár otázok k našim priateľom. Čo sa týka služieb, služby, no už áno, aj to je podnikanie, jasné, to je, s tým nemáme žiadny problém, ale musím povedať, že by sme mali skutočne dávať pozor a byť opatrní kolektívne a nie len povedať, že toto je len podnikanie a neotravujte nás s inými pohľadmi na podnikanie, ale sú tu ďalšie aktivity, ako napríklad vodohospodárstvo, zásobovanie vodou a podobne, distribúcia, liberalizácia trhu s vodou. Vy si myslíte, že to je skutočne oblasť podnikateľskej sféry. Tu musíme byť skutočne veľmi opatrní. Toto je dôležitá otázka. Voda je dôležitým aspektom, ktorý potrebujeme na prežitie ľudstva. Takže mohlo by byť nebezpečné, keby sme sa tomu nevenovali. A ďalšia otázka. Hovoríte takisto o dohode uh, z Carifora. Ako to vyzerá s dáňami v, ohľade, e, v otázke liberalizácie finančných služieb? V obchodných dohodách sú tie otázky daňových hrajov, únikov a podobné ošetrené veľmi zle a mňa by zaujímal váš názor na túto vec. A takisto, čo sa týka zástupcov malých a stredných podnikov, ktorý sa tu vyjadril. Mm, Chcela by som počuť, aký máte názor na verejné zákazky, pretože v dnešnej eh, dobe Európa liberalizuje trh pre verejné eh, zákazky. Myslíte si, že Spojené štáty. Um, eh, Myslíte si, že je chyba, že Spojené štáty vyhradzuje 20% svojho trhu pre malé a stredné podniky? Myslíte si, že je to chybný, alebo by je to postup, ktorý by mohla nasledovať aj Európa? A teraz odbory. Ja som nepochopil celkom dobre. Ja som tú otázku položila pani Segor. Nepochopil som celkom dobre. Ale kladieme otázky aj komisii a nie, aha, nie jednotlivým otázka, a nie jednotlivým rečníkom, pardon. No dobre, tak položím otázku komisii, hovorí pán Žadot alebo priamo komisárovi. No a hovorilo sa veľa o otázke transparentnosti. A ja si kladiem otázku, ako túto otázku zvládate, ktorá sa v rokovaniach s ústami vracia pri rokovania s rozvinutými krajinami, ale nielen s nimi. Ja si myslím, že dnes sa práve v otázke demokracie a transparentnosti dostávame do slepej uličky. Myslím, že vy tiež veľmi ťažko môžete vysvetliť tým, ktorí sa nad tým zamýšľajú a za svojich občanov, že jednáte s aspektami pre, za celú spoločnosť, ale napríklad, že oni nemajú prístup k týmto aspektom, napríklad som sa Kanady a a ostatných rečník za GUE. Ďakujem účastníkom, pan, účastníkom panelu. Ja viem, že um, e, sa hovorí, že budú tu aj záverečné poznámky zo strany panelistov, záverečné reakcie. Takže keď sa po, reakcie, takže keď sa pozrieme na rozsah agendy pre obchod, pán komisár, tak závisí od toho, či je niekto neoliberálny a v tom prípade by sa na tú to som ho pozerala ako na pozitívnu, ale pokiaľ je proti liberalizácie, tak by to videl skôr negatívne. No a my to vidíme asi tak. Veľké pozitívum z hľadiska toho, čo robila komisie, je skutočnosť, že padla akta. Pokiaľ e, sa tie to politiky vystavujú, e, zverejňujú teda a verejnosť do nich môže nahliadnúť. Vidíme Eh, vidíme tu eh, takisto, že komisia má zrejme eh, pocit, že by sa to diať nemalo. Komisia sa neviem, či poučili, ale tak určite sa poučila. Vy vidíte, že vy ste, my sme si vypočuli od vás náraz, hospodársky rast, hovorili sme o zamestnanosti, tak Myslím si, že ste sa poučili, ale je občianská spoločnosť skutočne involovaná do toho procesu a, a pád akta je niečo, čo v komisii spôsobilo hľadanie nového východiskového bodu, alebo, alebo skôr stagnujete. A za druhé, šírenie ISDS určite o tom môžeme ešte diskutovať, ale, ale je to trochu znepokojivé ako návrh textu, čo by mo- potom by mohli niektorí podnikatelia zažalovať EÚ a naopak. No neviem, je to vlastne istá forma, ktorá ide proti sociálnym hodnotám, regionálnym hodnotám a myslím si, že v rámci EÚ by mala rozhodovať politika. Uh, Toto by malo byť jednoznačné kontra. Hlavne, čo sa týka TTIP. No, by ste nám mohli povedať, ako to vyzerá s, v tých rokovaniach o TTIP. Je tu isté povedomie v skutočnosti, že je veľký spoločenský tlak, že by sa mala vytvárať nejaká konštrukcia. A aká reálna, aká reálna je tá povinnosť voči verejnosti. Sú, je tu nejaký časový tlak, napríklad e, blízkosti európskych volieb, tak počkáme si najprv na zvolenie novej komisie a potom si sadneme, ja neviem, z USA znova za rokovací stôl. Jednu vec sme sa poučili za posledných 5 rokov a to, že potrebujeme skutočne nezávislé, nezávislé analýzy dopadov a komisári hovoria o ekonomickom raste, o miliónoch miesta, o zamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. Aj národné vlády v Európe hovoria to isté a pokiaľ tu trošku začnite niečo skúmať, tak to nebolo také... Tak tam nenájdete nič v hĺbke. My sme hovorili takisto o záveroch správy No, určite to bude mať určité dopady. Budú tu určite také malé vylepšenia v ekonomickom raste a zamestnanosti. Ale my vieme, že niektoré vlády členských štátov to nafúkli. Takže môžeme sa niečo naučiť, môžeme sa poučiť. Nepotrebujeme grémiov, ktoré skutočne a skutočne nezávislé, ktoré existuje kontinuálne a ktoré bude vydávať nezávislé svedectvá a hodnotenia. Dobre, nemáme žiad nikoho ďalšieho, ktorý by sa hlásil o slovo. Ďakujem, pán Doherty. Thank, you very much. So, um, uh... Ďakujem veľmi pekne. Nuž, pokúsim sa zareagovať a zodpovedať viacere z otázok, alebo čo najviac otázok, ako budem vedieť, ale pokúsim sa to nejakým spôsobom štrukturovať v rámci tých tematických oblastí, ktoré boli nastolené alebo načrtnuté. Pokiaľ ide o otázku prepojenia e, k presadzovaniu práva a ďalších oblastí, E, napríklad trvalo, trvalo udržateľný rozvoj. To, napríklad tento trvalo udržateľný rozvoj tvorí dôležitú súčasť našej dohody o obchode, ale musíme mať na pamäti, že dohoda o obchode nemôže byť jediným prostriedkom na docielenie pokroku v tejto oblasti. Môže to predstavovať užitočný nástroj, ale od dohody o obchode nemôžeme očakávať žiadne zázraky. Nemali by sme sa hambiť za to, čo robíme, pokiaľ ide o našu kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji v dohode o obchode. A musíme mať na pamäti, že vo viacerých prípadoch tie obmedzenia, našich ambícií, predovšetkým e, v rozvojových krajinách, že toto obmedzenie predstavujú samotné rozvojové krajiny, ktoré si e, v tejto oblasti chcú zachovať suverenitu na druhej strane, čiže je to pomerne citlivá otázka. Napríklad pán Lange uviedol príklad IPASu. Toto je jedným e, z dôležitých bodov v rámci našich diskusí. Napríklad e, vykonávacia doložka. Tu sa uvádza, že môže dôjsť k pozastavaniu e, tejto dohody, pokiaľ by došlo k problémom v oblasti ľudských práv a toto bol jedným z prekážkových bodov, ktoré sme mali v našich rokovaniach. No a darí sa nám docieliť úspech, napríklad pokiaľ ide o dohodu o bavlne, alebo dohoda ECOWAS so Západnou Afrikou. Čiže opäť, Musíme si jasne vytýčiť ciele, je tu potreba rovnováhy a je potrebné rešpektovať potreby partnerov, s ktorými rokujeme. bezpečnosť e, dodávky potravín v rámci VTO. Ďalší diskusný bod spomenul to Predstavitelia cirkvy sa tu vyjadrili napríklad. No, na rozdiel od toho, čo sme zaznamenali v Bali, sme mali sme mali jednohlasnosť e, z ACP, z LDC, z afrických krajín, aby sa docielila dobrá dohoda o e, uľahčení obchodu, pretože tieto krajiny vedia, že je to pre nich pozitívne, priaznivé, prínosné. A bol tam aj profesor Morau a viacerí z vás. Takmer tu došlo ku konfrontácii s Indiou. To neznamená, že e, neexistujú oprávnené ciele v oblasti e, dodávky potravín, ale malo by to byť zabezpečené spôsobom, ktorý nevytvorí e, zase neistotu v oblasti dodávky potravín v iných krajinách. A nebude to nepriaznivé pre iné krajiny. Tým chcem poukázať na to, že je tu určitá komplexnosť v tejto oblasti. Ďalej, sankcie. My neaplikujeme prístup sankcií, pretože si myslíme, že by to nebolo účinné uprednostňujeme dialog, e, dialog e, so zastupcami občianskej spoločnosti a tí, ktorí pracujú na základe sankčného systému, napríklad Spojené štáty v rámci e, kapitoly o práci a tak ďalej. Toto sa neosvedčilo. Takže toto všetko treba brať vážne. Dohovor ILO a tak ďalej. Robíme všetko preto, aby sa tieto aspekty zohľadnili v rámci našich rokovaní. No ale tieto rokovania nemôžu samozrejme nahradiť všetky ostatné politické aktivity EÚ Teraz by som sa chcel vyjadriť k otázke ISDS. Niektorí hovorili o rizikách ISDS, o šírení ISDS. Chcem pripomenúť a zdôrazniť, že existujú viac ako 1400 bilaterálnych, že existuje viac ako 1400 bilaterálnych dôvod, dohôd, ktoré zahraňujú ISDS a ešte nikdy sme nezaznamenali e, žiadnu diskusiu ani inter, na internej úrovni e, členských štátov. Čiže v následnosti na Lisabon sa usilujeme o E, komunitarizáciu tohto nástroja, ale vyváženým spôsobom e, e, je tu, musíme rešpektovať právo na evaluáciu, pretože si vyhradzujeme právo regulovať. Do, uh, non, uh... Teraz budem odpovedať pánovi Žarotovi po francúzsky. Nie, nebudeme rokovať o sociálnych právach, nechceme sa vzdávať istých výhod. Je dôležité, aby sme samozrejme rokovali o týchto aspektoch. Samozrejme, tu je kolektívna žiadosť my chceme od partnerov, aby to rešpektovali. Ale nechceme sa vzdať ochrany spotrebiteľov a právnych základov, ktoré sme si vybojovali. Vy ste hovorili o to schválení GMO 10.07, že či je to teda dobrá alebo zlá správa. No nie je to ani tak, ani tak. Znamená to, že my budeme uplatňovať našu legislatívu naďalej. To je všetko. Táto legislatíva existuje, je aplikovaná, je aplikovateľná. Hm. Takže čo? Čo sa rieši v rámci legislatívy USA? Um, je to upravené pre všetkým v rámci GMO. Verejnosť chce, aby sme eh, v tomto pokračovali, takže určite nerokujeme s USA, že by GMO mohli uplatňovať v Európe, lebo naši občania si to neželajú. Toto nie je aspektom našich rokovaní. Takisto sme nedovážali meso obsahujúce hormonálne látky, takže aj tu budeme e, obhajovať náš výber, naše e, stanovisko a pokiaľ to bude v rámci rokovaní s, part- s veľkými partnermi, ako je USA, ktoré chce zabezpečovať ďalší ekonomický rast a nárast pracovných miest a zamestnanosti, pokiaľ sa nám niektoré aspekty poda- e, podarí konvergovať do našej legislatívy, áno, v poriadku, ale určitých princípov sa nevzdáme. A teraz budem hovoriť zase po anglicky oblasť verejných služieb. Ešte raz veľmi jasne a zretelne, nebudeme rokovať eh, so žiadnymi partnermi v tretich krajinách o verejných službách. V rámci GATS existuje jasné ustanovenie o verejných službách, jas, jasné ustanovenia. Či zvolíme negatívny zoznam alebo pozitívny zoznam, toto ustanovenie v GAC. tu bolo zavedené v kapitole o službách v prílohe 2 tejto kapitoly. To znamená, že tu máme toto ustanovenie Čiže je tu viacero bodov, ktoré spomíname a e, ktorých sa dotýkame v rámci verejnej diskusie, ale nie je to celkom v súlade s tým, čo robíme. No a so Spojenými štátmi budeme postupovať rovnako. Ja nehovorím, že Spojené štáty budú z toho nadšené, ale pre nás tu nie je možnosť o tom diskutovať. Čiže musíme sa na to pozerať tak, ako to je, na tú realitu. A dohody o obchode musíme vyrokovať z hľadiska európskych záujmov. Toto nie je čosi. Toto je čosi, čo umožní, čo zabezpečí lepšiu zamestnanosť a hospodársky rast v Európskej únii. Je veľmi dobre e, zdokumentované, že lepšie ohodnotené sú pracovné miesta e, v oblasti obchodu ako inde. Takže naozaj je to ľahká matematika. Ak rozvojové krajiny e, budú otvorené obchodu, tak budú lepšie bojo- môcť bojovať proti občianským právam a chudobe. Čiže toto je moja reakcia na, na to, čo tu zaznelo. No a na záver, e, vývozové kompenzácie v oblasti v oblasti spolnohospodárstva už takmer neexistujú. Po poslednej e, reforme SPP sa to môže aplikovať iba za, e, krízových, za krízových okolností. Takže myslím, že nie je pravdepodobné, že sa tieto opatrenia budú aplikovať. E, potom ešte, ako som avizoval, chcem povedať niečo k Afrike, ale nemali by sme sa zameriavať len na to, čo robí Európska únia, ale aj na to, čo robia ostatní aktéry, pretože to nie je len otázka vývozu a konkurencie schopnosti v oblasti polnohospodárstva ani e, vývozných dotácií a teda zo strany Spojených štátov. Nejde tu ani o použitie e, alebo o narúšanie lokálnych trhov. Nie je to otázka toho, akým spôsobom e, štátne podniky nekalým spôsobom e, postupujú v Číne alebo na iných trhoch v tretich krajinách a v rámci globálneho balíka, keď z toho profitujú iní, tak budeme ochotní e, sa zaviazať k tomu, aby sme to neopakovali, ale ešte raz pozrieme sa na to zo širšej perspektívy. Uh, otázke akta. Pán Murphy odišiel, než si vyčkal na moju odpoveď, ale snáď mu odkážete to, čo, som teraz, to, čo teraz poviem. Poprvé, samozrejme, môžeme si zobrať určité ponaučenia, ale to prvé ponaučenie, ktoré by som si vzal ja, a to je, e, to je osobný názor, Nemali by sme e, sa zapájať do týchto diskusí. Nemali sme sa zapájať, bola to chyba, pretože e, táto diskusia nám spôsobila ešte viac problémov, ako vyriešila. Vytvorilo to veľké emócie. E, samozrejme, mali sme určité skúsenosti ohľadom transparentnosti, ohľadom rokovaní TTIP v súvislosti s transparentnosťou. No a tým sa dostávam k transparentnosti a tu chcem zdôrazniť, e, ako postupujeme v rokovaniach so Spojenými štátmi. No a úprimne povedané, ja pochádzam e, takisto e, zo štátnej správy. Bol som, som členom komisie viac ako 25 rokov a keď porovnám tú, tú, tú otvorenosť e, komisia, otvorenosť štátnej legislatívy, tak si myslím, že na tom nie sme až tak zle. Ale ako postupujeme v sú, súvislosti s TTIP? Poprvé, prvýkrát sme e, vypracovali dokumenty ohľadom toho, čo chceme e, do, zabezpečiť. chcem definovať, e, čo robíme v rámci dopadovej štúdie. štúdie žiadna iná európska politika, žiadna iná politická akcia e, nie je spojená s, s takými dopadovými štúdiami ako obchod, ako oblasť obchodu. My máme SIS, e, máme hospodárskú analýzu a máme ex post e, posúdenie Tie dva aspekty uprostred sa nevyužívajú v žiadnych politikách. Nemáme žiadnu ekonomickú analýzu, pokiaľ ide o závery z dohôd o legislatíve medzi tými dvoma odvetviami legislatívnych orgánov. Myslím si, že musíme opätovne využívať najmodernejšie e, nástroje, ktoré v súčasnosti e, sú k dispozícii v hospodárskom e, modeli a využívame jeho dlhodobé efekty. Je to veľmi vážne to, čo robíme a myslím si, že opätovne, že sa nachádzame v E, e, vo fáze, kedy sa naozaj môžeme opierať o mnohé hospodárske e, štúdie. Takže máme verejné konzultácie, konzultácie z verejnosti pred a počas implementácie našich, politi- našich politík. Prizývame si odborníkov a máme pravidelné stretnutie Eh, stret, eh, stretnutia so 160 zaangažovanými eh, aktérmi, ktorí majú za účel zlepšiť náš postup. Neustále informujeme o našom pas, postupe parlament a členské štáty, pretože si myslíme, že je to dôležité a nevynechávame pritom ani mimovládne organizácie a občianske združenia, Eh, pretože eh, sme práve zákonodárne odvetvie moci na Európskej eh, únie a sme priamým zastúpením demokraticky zvoleným. Takže vo všeobecnosti iste uvítate fakt, že takto mu bolo aj v minulosti a aj v súčasnosti sme otvorení návrhom a kritike Takže akákoľvek dohoda bude jednoznačne k dispozícii každému občanovi a bude možné jednoznačne pochopiť, čo sa nachádza eh, v tomto znení, eh, čo sa s týmto znením eh, chystá a eh, aj to, že máme neustále na pamäti naše záväzky. Eh, chcel by som eh, ukončiť môj príspevok po francúzsky. Ešte raz k pánovi Žado. Koherentnosť a konzistentnosť našich obchodných rokovaní. Nož áno, samozrejme, je tu isté previazanie medzi rôznymi obchodnými rokovaniami na rôznych úrovniach. Určite áno, to sa snažíme zohľadniť a takisto je tu previazanie medzi obchodným rokovaním a ďalšími politikami. Tak, aby sme mohli mať určité výhody z takýchto obchodných rokovaní v oblasti zamestnanosti a rastu. No a tu je potom celý rad podmienok týkajúcich sa na našej konkurencieschopnosti a produktívnych kapacít. Nie je to len otázka vývozu, je to aj otázka dovozu a celého toho reťazca globálnej hodnoty. Objem dovozov na našich vývozoch je veľký a myslím si, že na jednej strane je dôležité, aby sme sa pozreli zvlášť na dovozy, zvlášť na vývozy. To bolo veľmi komerčné, veľmi také obchodné a je samozrejme vždy možné zlepšiť svoju prácu, ale čo sa týka konzistentnosti, myslím si, že to sa nás nemusí trápiť, pretože tu nie je e, taká reálna obava. Čo sa, čo sa však týka tú vonkajšiu konzistentnosť, vy hovoríte o pánovi Deferenovi, on nebol môjim predchodcom, on bol generálnym riaditeľom a bol e, vedúcim kabinetu pána Lamyho v rámci jedného jeho mandátu a, a potom pracoval v zahraničnej službe. Mm. Každý samozrejme môže vyjadriť svoj názor, ale podľa môjho pohľadu to nie je rovnaké. Myslím si, že TTIP je predsa len eh, takým poskytovateľom nových možností. My nemáme ideologický postup nejaký voči, dohodnutý voči Číne. My nechceme tu zadržiavať rokovania, my chceme rokovať s Čínou aj o investíciách. Možno by sme mali v týchto rokovaniach pokročiť ďalej, ale nesmieme byť naivní a naivní sa stavať v rokovaniach ani voči USA, ani k Číne. Nevyjadrujeme tu žiadnu ideologickú preferenciu tým či oným smerom. Isté je, že americká ekonomika je pre nás otvorenejšia, ako je, to, ako je ekonomika čínska. Toľko vám môžu po, môžem povedať, e, ja sa chcem ospravedlniť, že som hovoril tak veľmi dlho a že som preskakoval z jednej veci na druhú, možno som niektoré, na niektoré otázky zabudol, ale to mi potom prepačte. Tri osobné pripomienky z mojej strany. Sme takmer na konci nášho volebného obdobia. No, táto minca má dve strany, čo sa týka vzťahov e, výboru s komisiou. Medziinštitučné vzťahy. Toto bol príkladný, naozaj príkladný e, medziinštitučný vzťah. E, podarilo sa nám zapájať sa bola tu vysoká viera, viera výmeny informácií. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za TTIP. Ja dúfam, že môj následník bude mať rovnaký prístup k informáciám, ako som mal ja. To sa nevzťahuje len na mňa, ale aj na ostatných členov um, monitorovacej skupiny tohto výboru. Samozrejme sme zodpovední za toto, ale komisia by, by takisto mala byť ocenená, pretože vždy boli e, ochotní spolupracovať, vždy patrične reagovali na naše požiadamky, naše nároky alebo naše pokyny alebo príkazy. A ešte vám chcem povedať niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité. Komisia nikdy nezlyhala a vždy plnila svoje záväzky, vždy plnila svoje prísľuby voči, tejto, eh, voči tomuto výboru. Teda minimálne sa pokúsili urobiť to veľmi eh, priaznivým a ochotným spôsobom. Pred eh, Lisabonskou úniou tu boli e, stanoviska a odporúčania o diskusiách, ale keď prišlo na to e, keď prišiel na rozhodovací proces, tak e, to urobili iné orgány. Lisabonská zmluva všetko zmenila, ale myslím, že sa nám to podarilo. My sme sa o to usilovali, ale Podarilo sa nám to aj preto, že komisia nenamietala, práve naopak, e, zapájali sa a dielali informácie a A myslím, že e, po uplynutí týchto piatich rokov môžeme povedať, že e, s menšími výnimkami parlament podporoval iniciatívy komisie, možno s jednou alebo dvoma výnimkami, ktoré tu boli spomenuté. Akta a toto bola jedna dôležitá udalosť e, za uplynulých 5 rokov, ale e, e, rovnakou pôsobivou väčšinou, ako bola zamietnutá akta, e, všetky ostatné e, návrhy boli prijaté týmto parlamentom a týmto výborom. No a potom taká dôležitá otázka, čo sa týka otvárania obchodu. Toto nie je e, rozhodnutie komisie, je to ústavný mandát, e, ktorý vychádza zo zmluv článok 3 zmluvy o Európskej únii, článok 6 o zmluvy o fungovaní Európskej únie. Voľný obchod a spravodlivý obchod, toto je ústavný e, základ e, Európskej únie. Odstraňovanie obchodných bariér, toto nie je politické stanovisko, to je ústavný mandát zmluvy Európskej únie. Čiže sme naozaj povinní rešpektovať článok 20 zmluvy o Európskej únii, presne takisto ako musíme rešpektovať a plniť mandát, ktorý vyplýva z článku 3 zmluvy o Európskej únii a z článku 206 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Veľmi som hrdý na to, že sa nám podarilo vybudovať hodnoverný, hodnoverný eh, viditeľnú a vieryhodnú obchodnú politiku Európskej únie, eh, čo je, za čo môžeme vďačiť viacerým politickým skupinám parlamentu. takéto sú fakty a ja si myslím, že pokiaľ ide o rokovania s tretími krajinami, je jasné, že parlamenty prichádzajú a odchádzajú, takisto zloženie komisie, dokonca aj zloženie rady sa môže meniť, ale obchodná politika Európskej únie je nemenná a tá tu ostane a na to by sme mali byť veľmi hrdí. Ďakujem veľmi pekne. Uh, this uh, the next uh, item is an in camera. Uh, ďalší bod je rokovanie in camera, takže požiadam všetkých, ktorí nie sú oprávnení na to, aby zostali v tejto miestnosti, aby miestnosť opustili čo najrychlejšie. Ani žadu.